znovu vyhráme nad krízou, ktorej musíme dnes čeliť. Ďakujem pekne. Merci. Ďakujem. Pán predseda, kolegovia, diskusia je skončená k tejto téme. A teraz prejdeme k ďalšiemu tému nášho programu. Je to vyhlásenie Rady a komisie výsledky samitu G20. And i can see Mr. Šastel. Vidím tu pána Šastela. Práve sa pripravuje. And when he his seat, I... A keď sa posadí, tak mu ide dám slovo. Pán predseda, dámy a páni, milí poslanci, predsedníctvo Rady a Európsky parlament už mali príležitosť diskutovať o G20 20. oktobra. A v tom čase sme boli pred týmto ministerským stretnutím a očakávali sme, čo sa stane v Soule. Ako Európan, ako Európania sme sa dobre pripravili na toto stretnutie, či už ide na minis- o ministerskú úroveň alebo úroveň šéfov štátov a vlád. Pochopili sme, že nedostatok kohézie medzi Európanom veľmi rýchlo povedie k vyčerpaniu dôveryhodnosti Európskej únie na medzinárodnej scéne. Komentáre zo sveta boli takou zmiešanou bilanciou samitu v Soule. A mm, za seba môžem povedať, že musíme pokračovať, e, musíme byť optimisti napriek všetkému, hoci výsledky mm, neboli také, e, ako by sme si boli želali. Boli sme pred Soulom presvedčení, že tie najťažšie skúšky spočívali v tom, že nesmieme stratiť náš elan, že nesmieme urobiť chybu a veriť, že už nepotrebujeme koordináciu na globálnej úrovni pod zámienkou toho, že kríza už pominula a nie je už taká uh, silná ako kríza spred šiestich mesiacov. Samozrejme musíme príjmať politicky zodpovedné rozhodnutie, to je základ politiky, ale myslím, že je tu ešte ďalšia zodpovednosť, ešte väčšia a síce rozhodnutia nemôžu zostať len na papieri, ale musia dospieť ku konkrétnym výsledkom. Summit v Soule ukázal, že skutočná výzva pre G20 a teda nás všetkých spočíva v tom, že musíme pochopiť, ako zrýchliť implementáciu. Od dobrých úmyslov musíme prejsť ku konkrétnym výsledkom a toto všetko je dôležité minimálne z dvoch dôvodov. Prvý z nich je ten, že trhy sa neuspokoja s vyhláseniami. Je tu vývoj, konkrétne v dvoch, desiatich, triciatich dní po samite v, to bolo zachytené e, na kamerách, e, na svetovej scéne zdravie, ekonomik, e, nie je len výsledkoch dvojdňového sametu a pokrok je výsledkom stálej každodennej práce a ako členovia Európskeho parlamentu to viete viac ako kdokoľvek iný. Druhý dôvod, e, rovnako dôležitý ako ten prvý, sa týka vás priamo. Európsky parlament a národné parlamenty môžu zohrávať kontrolnú úroveň a zároveň stimulujúcu ekonomickú úroveň na národnej a medzinárodnej úrovni. Práca po samite musí byť urobená do konca a G20 sa stane procesom, nie len sériou stretnutí. Pokiaľ ide o obsah, eh, príspevok Európskej únie k silnému, vyváženému rastu je jasný, založený na určitých princípoch plány fiskálnej konsolidácie orientované na rast, ktorý je udržateľný Európa 2020, štrukturálne reformy, vytváranie pracovných miest, reformné programy sektorov finančných trhov a posilňovanie hospodárskej správy únie. Únia sa veľmi zaujíma o proces pre review v rámci G20 ako Európania sme si na to zvykli a vieme, ako tento typ iniciatív môže byť užitočný. Každý musí urobiť tú svoju časť a ukázať vôľu prispieť do akčného rámca pre rast. Ešte raz a v duchu toho, čo som už povedal, bitka proti protekcionizmu sa nie je vyhratá ale musíme byť bdelí deň po dni. Chcel by som ešte zdôrazniť tri dôležité mm, pokroky z predošlého mesiaca. Reforma Medzinárodného menového fondu. Európanie jasne ukázali, že sú pripravení zohrať svoje úlohy, aby nový MMF bol reprezentatívnejší voči hospodárskej realite na medzinárodnej scéne a teda aby tu bol, bol väčší hlas a posilnená úloha pre e, nové ekonomiky. Akceptovali sme, že naša prítomnosť v výkonnom výbore MMF bude znížená a urobili sme dôležité kompromisy, pokiaľ ide o našu účasť. Podľa mňa sme zachovali aj to, čo sme mali, čo bolo naj, najdôležitejšie pre nás. Ide samozrejme o to, že medzinárodné spoločenstvo vyhralo. E, druhá vec sa týka e, dohody Bazilej 3 pokiaľ ide o bankový kapitál, tak podľa mňa tu ideme do, o dobrým smerom. Je zásadné, aby tieto záväzky Bazileja 3 boli implementované vo všetkých e, krajinách. A je jasné, že táto otázka implementácie zostane na politickej agende Európskej únie hlavne v rámci G20. A čo sa stalo v posledných týždňoch ohľadom e, devizovej vojny, tak podľa mňa tu Európa urobila dobrú prácu, bránime vyváženú pozíciu a výmenné kurzy musia odzrkadľovať ekonomický základ a že sa nesmieme utiekať k devaluácii ku nejakej súťaživej devaluácii. A teraz Francúzsko, zodpovednosť e, predsedníctvo G20, toto predstavuje veľkú príležitosť pre Európanov a pre Európsku úniu ako takú. Je veľmi dôležité pracovať skoordinovane, aby sme zabezpečili to, že na budúci rok a v novembri 2011 je summit eh, v Cannes a G20 zostáva, plní si svoju úlohu, čelí výzvam, ktoré máme pred sebou. Fórum, ktoré sa zrodilo, aby sme čelili kríze, je pripravené prispieť a priniesť dôležité impulzy, aby sme dosiahli strednodobé cieľa, ako je silnejší globálny rast, eh, jasné férové pravidla medzinárodných financií, ako aj reprezentatívnejšie medzinárodné organizácie a zvládnutie globalizácie. Toľko ku G20. V nasledujúcich rokoch sa ukáže, že táto globalizácia nie je len hospodárska, ale aj politická. Merci, Ďakujem pekne, pán Šastel. Teraz pán predseda Barosov v mene komisie. Vážny pán predsedajúci, vážni poslanci, um, pred týmto mesiacom a pred týmto samitom boli obavy, že len čo kríza, e, ktorá zblížila krajiny G20 e, poľaví, G20 e, bude považovať za ťažké splňať svoju úlohu ako hlavná sila v koordinácii finančných síl na svete. Po tomto poslednom samite vás môžem uistiť, že sa nepotvrdili tieto negatívne obavy. Vidíme, že G20 prešla z krízovej e, časti do stabilnejšej časti riadenia. Napriek ťažkostiam v rokovaniach a napriek tomu, že niektorí ako napríklad finančný sektor, e, na tom sme sa nedohodli, G20 predsa len priniesla dôležité posolstvo, pretože dosiahla významný progres, a pokiaľ ide o riešenie svetových víziev. Ja viem, že výsledky boli prijaté z istou dávkou skepticizmu. Ehm, predsa len sme e, dosiahli ten e, prelomový výsledok tesne pred e, televíznymi novinami večer, ale čo je ten prielom? No už samotný summit G20 je výnimočnou novinkou. Nie je to ako náš európsky integračný proces, kde každý za spoločným stolom má spoločnú kultúru vyjednávania kompromisu. Okrem Európskej únie členských štátov eh, v G20 sú aj krajiny ako USA, Čína, Rusko, Brazília, Japonsko, Argentína, Saudská Arábia, Kórea, Južná Afrika. A už len to, že sa zapájajú do spoločného procesu eh, vyrovnávania nerovnováh eh, a že sa dohodli napríklad na finančnej regulácii, by sa mal považovať za to, čo naozaj je výnimočný pokrok ktorý by sa nebol býval podaril pred niekoľkými rokmi. A e, tento summit v Soule bol dôležitým krokom na tejto ceste a tiež v spustení nového programu nie je to jedinečná mm, mimoriadná akcia. Isté, že bol to úspech. Myslím, že Európska únia, ktorú tom som sa zastupoval ja a predseda Európskej rady, môže byť spokojná so závermi tohto samitu. Myslím, že sme prispeli významne tiež na úrovni ministrov financií, kde Európska úniu zastupoval Oli Rehn, komisár, ktorý má na starosti toto portfólio. Závery zohľadnili priority, ktoré Európska únia si stanovila pred týmto summitom v Sovle a Európska únia by mala byť hrdá na významný príspevok, ktorý poskytuje do tohto procesu. Rád by som zdôraznil niekoľko e, významných úspechov, predovšetkým Európa chcela, aby sme dosiahli pokrok v oblasti rastu, vytvárania pracovných miest, aby sme hľadali odpovede na svetovú nerovnováhu a tiež na napäťa na menových trhoch. Dohodli sme sa, že bude to neľahký boj, aby sme našli spoločný spôsob, ako vyrovnať túto nerovnováhu, ale G20 po dlhodobých a ťažkých rokovaniach predsa len predniesla návrhy a zaviedla mechanizmu, ktorý zblíži naše hospodárstva, aby sa vyrovnali s týmito otázkami. Partnery na úrovni G20 sa dohodli, že budú vyrovnávať túto nerovnováhu a že zachovajú na udržateľnej úrovni túto nerovnováhu ktorá v súčasnosti pretrváva. Rokovanie na úrovni G20 na túto tému preukázali, že Európska únia je v predstihu. My sa snažíme zameriavať na vnútroeurópske nerovnováhy a tým sme inšpiráciou pre ostatných eh, zástupcov G20, ako vyrovnať túto nerovnováhu. Ukazovatele, ktoré súvisia s makroekonomickou nerovnováhou a tiež jej príčinami, sú základom nového mechanizmu G20. Zriadi sa do polovice roku 2011. Prvá revízia prebehne pred ďalším summitom v novembri 2011. Teraz sa budeme sústredovať na posilnenie tohto mechanizmu čo najväčšej miere a chceme, aby sa aplikoval správne počas predsedníctva G20, ktoré bude mať na starosti Francúzsko v roku 2011. Je dôležité, aby sme si uvedomili, že teraz musíme sledovať implementáciu týchto opatrení. Druhým úspechom e, je úspech, ktorý súvisí s výmennými kurzami Európska únia aj v tomto smere pomohla dosiahnuť konsenzus v riešeniach, ktoré sú založené na spolupráci. Musíme sa posunúť na systém, ktorý bude zohľadňovať trh, bude zohľadňovať skutočné hodnoty pri výmených kurzoch. Okrem toho sme sa dohodli, že budeme porovnávať vyhodnocovania, budeme obozretní, pokiaľ ide o prílišné výkyvy a nezdravý vývoj týchto sadzieb. Toto je dôležitý moment pre francúzske predsedníctvo, ktoré sa ujme reformy medzinárodného menového systému. Okrem toho som veľmi rád, že summit G20 sa venoval historickej reforme MMF. E, dokonca sme prekročili očakávania z Pittsburghu, pokiaľ ide o zastupovanie e, rozvíjajúcich sa krajín. Dohodli sme sa tiež, že Európska únia bude spolupracovať, e, sme ochotní ustúpiť, sme ochotní podeliť sa zodpovednosť. To znamená, že tento fond má teraz potrebné portfólio, aby sa vyrovnal s výzvami, ktorým čeli, aby vyrovnal tú nerovnováhu a napätia na menových trhoch. Teraz musia rozvíjajúce sa krajiny potvrdiť, že na oplátku za toto zastúpenie sú ochotné preukázať zodpovednosť v oblasti hospodárskeho riadenia na svetovej úrovni. Ďalším výsledkom, ktorý priniesol tento summit, je implementácia e, globálnej regulačnej reformy. Vyšli, vychádzali sme z bazilejskej reformy číslo 3 a tiež sme sa zamerali na systemické finančné inštitúcie. Tieto reformy budú naďalej pretrvávať, ako napríklad v oblasti makroprudenčných rámcov, ďalej shadow banking, trhy s derivátmi a tiež efektívnosť pôsobenia týchto trhov. Európska únie je vo hnacou silou v mnohých týchto oblastiach a bude sa aktívne zapájať aj naďalej v tomto úsilí. Je dôležité, aby sme sa snažili dosiahnuť plnú implementáciu týchto záväzkov v súhľade s harmonogramom, ktorý bol schválený, aby sme zachovali spravodlivé podmienky pre všetkých. Spojené štáty nás ubezpečili, že zdieľajú našu rozhodnosť v tomto smere. Summit eh, tiež eh, sa snažil doriešiť eh, rokovania z Dohy a tiež zlepšiť finančnú ochranu. Vyhliadky sú teraz také, že pokiaľ ide o aspekty rozvoja, investícií a obchodu, ešte stále otázky rozvoja sú na programe Samitov G20. Tento nový prístup bude doplňať doterajšie aktivity darcovských krajín a systém OSN toto smere okrem toho ešte posilní naše úsilie dosiahnuť eh, rozvojové ciele milénia a je v súlade s návrhmi komisie a so zelenou knihou komisie na tému budúcnosti politiky rozvoja. Táto zelená kniha je teraz predmetom eh, konzultácií a už sa teším teraz na výsledky z tohto pripomienkovania. Okrem toho chcem oceniť eh, to, že G20 sa zaviazala bojovať proti korupcii a e, pripravila aj plán v toto smere a bude sa usilovať, aby dosiahla rovnováhu tiež e, na konferencii v Cancúne o klimatických zmenách. Vážený pán predseda, dámy a páni poslanci a poslanky, rast, e, ktorý sa prejavuje v podnikoch, ukazuje, že procesus G20 začal, ako je to veľké koordinačné medzinárodné fórum. Bol som tiež e, mm, na predošlom samite, kde som zdôraznil e, dôležitosť sociálnej zodpovednosti týchto podnikov. Tiež e, som si vypočul vyhlásenia svetových odborov a stretol som sa s ich delegáciami. Európska konfederácia odborov sa dohodla, že priorita bude na zamestnanosti a Európa navrhuje integrovanosť zamestnanosti a sociálneho rozmeru do záverov. Po Soule sme obratili našu pozornosť na budúce predsedníctvo a summit v Cannes e, v novembri 2011. Využijeme túto šancu, ktorú nám ponúka Eh, jedna z našich členských krajín, musíme sa ujať eh, tejto príležitosti alebo využiť ju, musíme čeliť eh, tomu, čo nás čaká. Komisia je pripravená plne podporiť e, francúzske predsedníctvo vo všetkých prioritách. Jedna z priorít je reforma medzinárodného menového systému. Musíme k tomu predložiť koherentné návrhy, hlavne preto, aby sme zlepšili stabilitu a znížili volatilitu výmenných kurzov. Naša priorita, ďalšia priorita sa týka volatility cien surovín. Komisia predstaví príspevok k primárnym trhom, k trhom surovín v budúcich mesiacoch. Pokiaľ ide o francúzske predsedníctvo, toto je jedinečná príležitosť preto, aby aby sme um, predstavili alebo prispeli niečím do globálnej agenty. Budeme zohrávať kľúčovú úlohu v reakcie na svetové výzvy. Ďakujem za pozornosť. Merci. Thank you, president. Ďakujeme pekne, pán predseda Barroso. A teraz eh, dáme slovo rečníkom mene politických skupín. Najskôr pán eh, Gozes z mene skupiny PP. E Merci, Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že mám minútu. Ak sa nemilím. Pán minister, pán zástupca belgického predsedníctva, pán predseda komisie, milí kolegovia, najskôr by som chcel vám, pán minister, povedať, ako veľmi si cením eh, vaše triezve hodnotenie výsledkov G20 a ako veľmi súhlasím s návrhmi, ktoré chcete urobiť do budúcnosti. Myslím si, že musíme konštatovať, že výsledky boli slabé, hoci sme schválili Bazilej 3 a reformu Medzinárodného menového fondu. Zostáva dúfať, ako povedal pán predseda komisie, že Summit zo Soulu otvorí dvere ambicióznym návrhom francúzskeho predsedníctva, ktoré sú zdôznené naliehavou a ťažkou situáciou, ktorá pretrváva. Kohézia Európskej únie bude dôležitá preto, aby Európska únia mohla zavážiť, tak ako si to zaslúži. Konkrétne výsledky sú nevyhutné, s tým súhlasím s vami, pán predseda komisie, keď hovorí, že naši občania očakávajú činy, nie deklarácie a slová. Svetová globalizácia v ekonomickej a finančnej oblasti je skutočný projekt medzinárodnej harmonizácie pravidiel a Európa nemôže byť naivná a musí byť recipročná. Ďakujem. Bulman für die Sozialdemokraten und Sie haben... Ďakujem pekne teraz pán Bulman, mene socialistov a demokratov na dve minúty, vážne kolegyne, kolegovia. E, pani Harms dnes dopoludnia v rozprave e, nastolila otázku, prečo už e, nepreskakuje iskra na obyvateľstvo z týchto samitov? Prečo sa e, nerozširuje nová istota, nová odvaha z týchto rokovania? Keď som vás dnes počúval do poludňa, aj teraz e, vám, vás, pán Barroso, pána pán Rompuja a radu, nadobudol som dojem, prečo tá iskra nepreskakuje Dokonca ani v tejto sále nepreskakuje tá iskra, len sa pozrite okolo seba. Isté, že bolo by dôležité, aby to bolo viac kolegov prítomných. Prečo tu nie sú? Je nesprávne, že tu nie sú. Ale nič nové by sa aj tak nedozvedeli. Hovoríte nám veci, ktoré sa už opakovali 20 krát v novinách a neposkytujete žiadnu odpoveď na tie naliehavé otázky, ktoré tu zazneli. Čo je, prosím vás, s tou e, daňou z finančnej transakcií? Kolega Šulca pýtal na odpoveď na túto otázku nie je na programe e, samitu G20 v Soule. Nebola tam a ja sa chcem opýtať, prečo? Rád by som sa opýtal, prečo Európska rada, belgické predsedníctvo tvrdí, že je za to a prečo Európska rada pri svojich posledných troch samitoch vždy barokovala na túto tému, že sa musí vyštudovať štúdia na svetovej úrovni a nie na európskej úrovni. Prečo nie? Nevšímate si, do akej slepej uličky sa pohybujete sa to témou. Pán Baroso, kedy príde pán Šemeta a povie nám to, čo sme požadovali začiatkom tohto roka, aby sa vypracovala štúdia zrealizovateľnosti aj pre Európu. Ak chcete naozaj zaujať túto sálu, ak chcete, aby to bolo viac poslancov, musíte hovoriť na tieto témy. V Európe by to predstavovalo každoročne 200 miliárd takáto dáne Uvedomte si, o aké malé sumy sa teraz hádate s radou a akú významnú sumu sa takáto iniciatíva. Je potrebné, aby ste svoj prejav naplnili životom, aby preskočila tá iskra. To presne od vás očakávame. Ďakujeme pekne, pán Bulman. Teraz pani Desant v mene liberálov. Mohli by sme znásobiť samity a stretnutia, ale ak Európa nebude mať spoločnú víziu, tak nezavážia budúca G20 sa skončí rozhovorom medzi Čínou a, e- a Spojenými, kráľov, Spojenými štátmi a my tam nebudeme zohrávať e, úlohu. Nechýbajú úlohy, na ktoré musíme reagovať. Je tu reforma Medzinárodného menového e, fondu, ktorá je dôležitá a pre Európu sa tu vytvára destabilizujúca, nespravodlivá konkurencia. To je prvý bod. Európania musia zavážiť na G20. Musí tu byť nový medzinárodný menový poriadok spočívajúci na menových jednotkách z menového koša dolár, euro a juan. E, takisto musíme e, pokročiť v finančných reguláciách, musíme bojovať proti daňovým rajom. Tu sme nič neurobili a kroky ratingových agentúr ešte stále nemajú rámec. Je to o to viac polutovania hodné, že ostatné ďalšie výzvy prichádzajú e, regulácia trhu so súrovinami, s minerálmi, poľnohospodárskymi produktami. A tu by som navrhovala, myslím, že niečo, myslím, že Európania by mali navrhnúť vytvorenie novej svetovej organizácie, ktorá by sa týkala, pracovala so súrovinami. Je tu veľké e, riziko, e, hlavne e, týka sa producentských krajín, Číny a špekulácie s poľnohospodárskymi produktami sú nemorálne, pretože zvyšujú e, okrem klimatických rizik ešte aj riziko hladu v rozvojových krajinách. Je, sú tu otázky, ktoré vidíme, týkajú sa rovnováhy sveta. Ja som presvedčená, že francúzske predsedníctvo bude užitočné, ale len pod to podmienkou, že od začiatku bude pracovať v európskom rámci. Ďakujem. Is... Ďakujem pekne. E, ďalšou, ďalším ročníkom je pán Lehajrik. Mene GUE NGL. Vážený pán predseda, Milí kolegovia, rozsah globálnej svetovej krízy, naliehavé sociálne a environmentálne otázky si vyžadujú európsku reakciu na G20 od e, vyhlásení. Musíme prejsť e, k činom, najskôr e, rokovania Svetovknej organizácie nemôžu neaplikovať sociálne, environmentálne normy a nevytvárať pracovné miesta. Musíme riešiť nezamestnanosť, ktorá sa týka 250 miliónov ľudí e, na celej planéte a e, týka sa to aj ozdravných opatrení. Daňové raje si vymysleli um, zdaňovanie finančných transakcií, sú tu ceny uh, surovín, E, týka sa to aj polnospodárských e, produktov. Medzinárodný menový fond musí mať inú úlohu, musí byť zameraný na udržateľné pracovné miesta, na zamestnanosť, vytvorenie univerzálnej e, meny, ktorá by čelila doláru. Musíme teda zastaviť ten škandál ratingových agentúr, ktoré slúžia bankám. Musíme čeliť všetkým výzvam, ktoré nás čakajú. Merci. Ďakujeme pekne. Teraz prejdeme k spontánej časti rozpravy, ku KHDI. Vidím tu pána Papa Nikola, ktorý sa hlasil slovo. Eh, ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vyhlásenie o výsledkoch samitu G20 sú dôležité, ale druhé čítanie je potrebné. Ide tu o zásadné otázky v istých bodoch, ktoré musíme zdôrazniť. 20 rozvíjajúcich sa krajín pozerá na tie krajiny, ktoré neaplikujú koordinovanú politiku v oblasti hospodárstva. Spojené štáty aplikujú inú politiku hospodárstva, síce ehm, politiku úspor a potom Európa nemajú úplne iné princípy v tejto oblasti. A okrem toho Čína má ešte úplne odlišnú politiku v tomto smere. Číňania sa snažia umelo držať e, svoju menu na nízkej úrovni. Myslím, že je potrebné, aby sme si uvedomili, komu toto vyhlásenie adresujeme. Ehm, pre mňa je ťažké pochopiť, e, že toto posolstvo zastihuje aj krajiny, ktoré majú zo sporského hľadiska veľmi malý význam na svetovej úrovni. Ak by ale summit G20 poskytol takéto vyhlásenie a orientoval sa aj sám na seba, mali by sme vychádzať z toho, že to berieme vážne s politickým porozumením v vo fáze, keď sa čakajú politické reakcie vzhľadom na celkovú hospodárskú situáciu. Ďakujem pekne, pán Gorens. No, question... Ďakujem pekne, pán predseda. Otázka, ktorú chcem položiť, bola pôvodne adresovaná pánovi Barosovi, ale keďže tu nie je, chcel by som ju adresovať belgickému predsedníctvu. Môžeme tu, môže tu robiť obchodný dumping bez toho, že by sme porušovali antidumpingové pravidlá eh, VTO. Máme podhodnotené meny a to vedie k tomu istému výsledku. A keby sme začali pomaly riešiť tému kompetitívneho menového podhodnotenia. Otázka toho, čo je znesiteľné pre Európsku úniu, zostáva aj naďalej aktuálna. Skutočná otázka pre belgické predsedníctvo je tá následovná. G20 neukončí tento proces. Myslíte si, že rokovania vo VTO by mohli e, z toho výjsť nepoškodené? Merci. Mr. Salavrakos. Ďakujem pekne, pán Salavrakos. Ďakujem, pán predsedajúci. Summit G20 z novembra podľa mňa nepriniesol žiadne skutočné výsledky. E, opäť raz sa ukázalo, aké rozhodujúce, e, rozhodujúce stanovisko majú Spojené štáty a že Čína e, naďalej drží umelo svoju menu na nízkej úrovni. Keď sa pozrieme na hospodárskú krízu, keď sa pozrieme na to, ako americké banky reagujú, tak e, sa v tomto smere veľa nezmenilo. Snažili sme sa držať likviditu na nízkej úrovni, ale je všeobecne známe, že americká vláda bola nútená e, vydať nové peniaze. A to sa teraz ukazuje, že e, Najskôr sa minulo 750 miliard eur a potom sa neskôr očakáva ďalších 600 miliard Um, okrem tohto správania Američanov v tejto otázke menovej politiky Európania na rozdiel e, eurozóna teda ostala stabilná, pokiaľ ide o disciplínu. E, dodržiava veľmi presnú menovú politiku a prísnu, ale doplácame na špekulácie na niekoľkých trhoch a preto je ohrozená aj eurozóna, aj celé európske hospodárstvo. Pán Salafrakos, už nemôžete hovoriť dlhšie. E, prerušuje ho predsedajúci, je potrebné nové peniaze buď vo forme bankových, e, bankoviek alebo nejakej inej forme. Ďakujem pekne, pán Danten. Mr. Danten. Merci, monsieur le Ďakujem pekne, pán predseda. Naši spoluobčania eh, na nás čakajú. Čakajú od Európy odpoveď na otázky svetovej eh, správy. Musíme prísť s návrhmi, musíme prísť s rozhodnutiami. Viacerí rečníci dnes ráno zdôraznili to, že francúzske predsedníctvo G20 by mohlo byť príležitosťou pre Európu. Ja s tým samozrejme súhlasím a myslím si, že by bolo vhodné, aby náš parlament bol pravidelne informovaný o pokroku prác G20 prostredníctvom predsedníctva samotného. Myslím si, že um, francúzske predstavitelia by boli pripravení sa vyjadriť a vy by ste mali im urobiť návrh v tomto smere. Merci. Ďakujem pekne. A teraz e, túto rozpravu e, zhrnie pán komisár Píbalx a zareaguje aj na niektoré otázky. Prezident, honorable pán predseda, cení poslanci Európskeho parlamentu. G20 ehm, je veľmi dôležitý týmto skupením a všetky naše rozhodnutia by mali byť prijaté na rade. Avšak, ako zúraznil aj predseda komisie, proces pokračuje. Ehm, je tu otázka zdaňovania finančného sektora, aj keď ehm, nedošlo k nejakým veľkým zlomom, dosiahla sa aspoň určitá dohoda, že bude sa pracovať na reforme systému počas francúzského predsedníctva. Európska únia je pripravená podporiť práce na e, G20, aby sa rozvinula e, danovanie finančných transakcií na globálnej úrovni. Ako som už povedal, G20 funguje na báze dohody a mnohí partnery na G20 nezdielajú naše názory na tieto otázky, ale my budeme naďalej spolupracovať, aby sme koncesnú dosiahli. Medzi tým musíme pracovať na rôznych iných spôsoboch uistenia toho, aby finančný sektor zabezpečoval príspevok prostredníctvom takých opatrení, ako je napríklad daňovanie ich e, aktivít. V oktobri komisár vyjadril svoje stanovisko k tomuto, e, alebo komisia vyjadrila svoje stanovisko. Poprvé musíme zabezpečiť, aby finančný sektor e, zabezpečoval spravodlivý príspevok finančným verejným peniazom pretože je to osobitne preto, že počas krízy dostali veľkú podporu. Po druhé, musíme sa zabezpečiť, aby tie dane, ktoré budeme e, vyberať, e, zabezpečia dostatočné príjmy bez toho, aby podkopávali európsku konkurencieschopnosť. Po tretie, musíme zabezpečiť, aby ten patchwork, tá mozaika rôznych daňových systémov nevytvárali kašky e, spoločnému trhu. Na tomto základe komisia pripravila dvojcestný prístup k zdaňovaniu zdaňovaniu. Jednak je to daň z finančnej činnosti. Tá sa zdá byť najlepším spôsobom vyriešiť túto otázku a zdaňovanie ziskov e, v finančnom sektore by mohli zabezpečiť, aby bolo, zdaňovanie prebiehalo e, spravodlivým spôsobom, ale zároveň by prinášalo aj potrebné príjmy. Okrem toho táto daň e, z finančných e, aktivít by, ne, by mo, nemusela byť takým e, škodlivým ako nejaké iné druhy dane. Avšak e, takéto dane musia byť prijímané na globálnej úrovni, pretože je globalizovaný finančný sektor a to je práve ten najlepší spôsob riešiť medzinárodné ciele, ako je napríklad rozvoja pomoc a klimatické zmeny. Keď e, sa správne e, budú vyberať dane, a správne sa to bude implementovať a využívať, potom mohli by sme objaviť aj nové zdroje príjmov. Takže komisia bude pracovať na týchto možnostiach, aby predložila také politické iniciatívy, iniciatívy v roku 2011. Prvým krokom bude dopadová štúdia e, zdania finančného sektoru, ktorá bude pokrývať tie myšlienky, ktoré sme si už vytýčili. V tomto kontexte sa spoliehame aj na e, príspevok členských štátov do tejto analýzy, e, pretože chceme vedieť, aký má, bude mať dopad nová legislatíva na ich finančné sektory, na ich bankové systémy. To bude všetko potrebné predtým, než pripravíme novú legislatívu. A ešte predseda veľmi dôležité dôležité podľa mňa je, že na G20 sa veľmi jasne hovorilo o rozvojových cieľoch a myslím si, že je dobrý znak, že G20 je tým správnym miestom, ktoré by napokon mohla niečo priniesť pre e, občanov, alebo fungovať zájme občanov. Predseda, ďakujem pekne teraz pán Šastel za radu. Pán predseda, pán komisár, dámy a páni poslanci, na záver tejto diskusie najskôr všeobecne chcem zopakovať, ako veľmi pred stretnutím G20 sme jasne e, vedeli, že záujem únie je akceptovateľný výsledok v mnohých oblastiach a hlavne to, že G20 musí zostať e, dôveryhodným, legitímnym fórom, schopným priniesť výsledky a byť e, pôvodom politických impulzov čeliacich globalizácií, aby Únia bola vypočutá v tomto kontexte. Mnohí z vás ste hovorili o ťažkostiach e, a o tom, že Únia zohrala svoju úlohu a práca inštitúcie, inštitúcií je e, uspokojivá. Soul bol piatým samitom za dva roky a mnohé spoločné záväzky boli na stole. Uh, Mnohé z nich viedli k pozitívnym výsledkom v hospodárskom raste, vo finančnej svetovej stabilite, ale je pravda, že práca nás ešte len čaká. A v rámci únie a nadvezujúc na to, čo povedala komisia, pokiaľ ide o e, dane, dane na finančné transakcie, Takisto aj závery samitu z 28. októbra eh, hovoria, že táto agenda musí pokračovať tak na európskej úrovni, ako na medzinárodnej úrovni. Pokiaľ ide o tieto dane, je tu práca v duchu e, takýchto návrhov ešte stále, ale nie je konsenzus, ale k cieľu ani k použitiu e, výnosov z takýchto e, prostriedkov ešte nemáme konsenzus alebo sú tu návrhy, ktoré sú veľmi e, e, rôznorodé. Je tu potrebná minimálna e, koordinácia a riešenia, ktoré by mali harmonizovať riešenie krízy. Hlavne ide o legislatívne návrhy komisie. Na tomto základe Európska oktobrová rada sa zhodla na tom, že tu musí byť koordinácia existujúcich e, daní a ECOFIN mal prísť so závermi. A pokiaľ ide o daň na finančné transakcie, o ktorej hovorila komisia, Európska rada žiadala ECOFIN, aby preskúmal spôsob, akým by bolo možné riešiť rozličné návrhy, sťažiť e, daňové úniky a daňové raje a e, týmto, touto prácou boli poverené pracovné skupiny. Ďakujem, pán Šastel. Kolegovia, diskusia je skončená. Ale neodchádzajte, pretože teraz budeme mať udelenie e, cien Lux a potom budeme hlasovať, takže neodchádzajte. Ďakujem.